a takisto bolo uverejnené v textoch eh, prijatých eh, eh, na tomto zasadnutí. Pokiaľ ďalej tu máme písomnú uznesenie, ktoré bolo predložené s poslankyňami Fiona Halovou, Ina Zajala Sender, Izabel Durand, Dieter Lebrecht Koch a Sabin Wills, pokiaľ ide o nehody, ktoré sa týkajú nákladných aut, získalo väčšinu podpisov členov, ktorí sú súčasťou tohto parlamentu a teda v súlade s článkom 123 na rokovacieho poriadku, ktoré bolo dožené distantom a takisto bolo uverejnené v textoch prijatých na tomto zasadnutí eh, s uvedením všetkých eh, signatárov a takisto aj eh, uvedené v zápisnici. Teraz pán Matras požiadal o slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať tieto súvislosti, že bezpečnosť tejto budovy sa iste zvýšila a chcel by som sa poďakovať tým ľuďom, ktorí my sa tu chránia našu bezpečnosť. Chcel by som iba ubezpečiť, že vyšetrenie porušovania pravidel bezpečnosti v Bruseli e, musí pokračovať. Tieto porušovania, ktoré horozujú náš, ako aj, nás, ako aj našich hostí a našich e, pracovníkov, sú veľmi závažné a je dôležité, aby príslušní ľudia boli braní na zodpovednosť a musíme myslieť samozrejme aj na tých, ktorých to hrozí. Ďakujem pekne. E, Toto vyšetrovanie prebieha, takže Vyvinieme všetko naše úsilie, aby sme zabezpečili bezpečnosť práce v rámci nášho parlamentu. Teraz e, pán Tarabela má slovo, pán predseda, drahí kolegovia. Ja by som chcel poďakovať e, za podpisy tohto e, uznesenia všetkým svojim kolegom, ktorí ho takisto podpísali. Ide o uznesenie 84 2010, pani Veržia, takisto aj Renat Weber za ALDE. Všetci spoločne sme sa mohli pridať k väčšine týchto podpisov. Ďakujem pekne výboru pre sociálne záležitosti, ktorý zmobilizoval tento parlament parlament, aby sme vyslali jasný signál komisie, aby uznali tento jednotný statú, štatút, Európsky štatút pre uh, združenia, takisto aj um, pre všetky nadácia a tak ďalej. Ďakujem pekne. Prechodíme do hlasovania. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k hlasovaniu. Uh, program dňa budeme hlasovať o dvoch návrhoch uznesení ohľadom mediálneho zákonu v Maďarsku. A teraz, pán predseda, dozávam vám slovo pán Dol. Ešte pred hlasovaním eh, o uznesení ohľadom eh, tohto mediálneho zákona Maďarska ja by som chcel priťahnuť vašu pozornosť eh,